Okay, so I'm going to start the meeting. Začnem dnešné rokovanie a požiadam fotografov, aby uvoľnili priestor, opustili miestnosť. A Začneme dnešné mimoriadne rokovanie Envy. A dovolte, aby som privítal medzi nami Gretu uh, Thunberg. A ak chcete počuť preklady, tak uh, si dajte sluchadla, pretože budem hovoriť po francúzsky. Chcem veľmi pekne privítať Gretu Thunberg v tejto konfigurácii Európskeho parlamentu. Prijala pozvanie predsedu Sasoliho. Prišli ste tu v apríli 2019 pred niekoľkými mesiacmi a vyslali ste posolstvo a dnes nám možno poviete, že sme toho veľa neurobili a máte samozrejme pravdu. Dnes chcem začať o tom, že klimatická kríza ohrozuje prežitie ľudstva a nemôžeme vylúčiť katastrofické dôsledky, ktoré by viedli k zániku ľudského života tak, ako ho poznáme. Ide o citát Grety Thunberg. Možno tak ste si to mysleli, ale nie. Ide o ekonómov banky eh, JP Morgan. Je to ich citát. Čiže bez ohľadu na ľudí, eh, vy tu máte eh, dnes Gretu, niektorí z vás ju milujú, niektorí ju možno nenávidia, ale toto sú fakty. Veda je veda a my prehrávame tento boj o klímu. Takže ak sme vás tu dnes prijali, ak ste kladne odpovedali na naše pozvanie, tak nie je to iba preto, aby ste boli takým informátorom, ktorý varuje ale aby ste nám tieto veci potvrdili, vaša úloha, ktorej ste sa chopili a robíte to naozaj eh, vynikajúco, je poukázať na situáciu, ktorá je naliehavá. Robíte to tak už mesiace a mesiace a stretávate sa so stovkami politických lídrov, ktorí sa s vami odfotili, ktorí vám vždy povedia, že je to úžasné, ale potom nič eh, nezmenia. A toto nie je duch, v ktorom pracujeme v Európskom parlamente a ani v Európe a už vôbec nie výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu. Našou úlohou, keď tu máme takéto naliehavé upozornenia, či už z vašej strany, z IPCC, z JP Morgan a hľadáme vždy správne e, riešenie, ktoré bude dôveryhodné aj z finančného, sociálneho, aj priemyselného hľadiska. Každý plní svoju vlastnú úlohu a potrebujeme, som o tom hlboko presvedčení, potrebujeme tú energiu mladých ľudí. Žiadna spoločnosť sa nemení a nevie zdolávať takéto klimatické výzvy, ak tu nemáme mladých ľudí, ktorí nám v tom pomáhajú. A vy ste stelesnením týchto mladých ľudí nielen v Európe, ale aj na celom svete. Ale Greta Thunberg, nemilte sa, dnes ste tu pred výborom Envy ktorý naozaj zdoláva najmodernejšími spôsobmi a v tomto smere. Boj proti klímy nie ste s Bolsonárom v Brazílii, nie ste s Trumpom v Bielom domeste v Európe, ktorá tu má Green Deal, ktorá má ekologický dohovor. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tu mali energiu mladých ľudí, e, tú energiu, e, ktorá privedie všetkých tých, ktorí sa chcú pohnúť ďalej, ale možno aj tých, ktorí to robia menej. Takže toľko na úvod z mojej strany a teraz vám už odovzdávam slovo Máte 10 minút. A teraz prejdem do angličtiny, potom budeme mať za každú politickú skupinu koordinátorov, ktorí tiež musia dodržať čas určený na svoje otázky. Takže najprv váš prejav. Čo? Hi. Pozdravujem vás. Volám sa Greta Thunberg, som klimatickou aktivistkou a bojujem za o budúcnosť. Už vyše roka pol som obetovala svoje vzdelanie na to, aby som bojovala, protestovala proti vašej nečinnosti v septembri viac ako 7,5 milióna ľudí na celom svete, svete vyšlo do ulic, aby žiadali od vás kroky podporené vedou, aby sme my dostali bezpečnú budúcnosť. Potom v novembri 2019 Európsky parlament vyhlásil klimatickú a ekologickú núdzu Povedali ste, že EÚ bude vedúcou v snahe o potlačenie tejto existenčnej krízy. Výborné správy. Keď vaše deti zapálili výstražné ohni, vyšli ste von a začali ste dýchať vzduch a cítili ste, že áno, dom horí a že to nebol falošný alarm, ale potom ste vošli naspäť do domu, aby ste sa najedli, dopozerali film a išli do postele bez toho, aby ste zavolali požiarníkov. A mňa to, ja to lutujem, ale nedáva to zmysel, keď váš dom horí, nepočkáte ešte niekoľko rokov, aby ste ten požiar uhasili. A predsa toto je, čo komisia dnes navrhuje. Keď EÚ príde s klimatickým zákonom a e, nulovým CO2 do roku 2050, priznávate vlastne nepriamo porážku, vzdávate sa Parížskej dohody, vzdávate sa svojich slubov a vzdávate sa toho, že by ste urobili všetko, čo môžete preto, aby ste zabezpečili bezpečnú budúcnosť vlastným deťom. Pretože tento zákon vychádza z nedostatočného potlačania CO2 a v skutočnosti nám dáva oveľa menej ako 50-percentnú šancu na to, aby sme obmedzili celkový globálny nárast teploty pod 1,5 stupňa Celzia. A akákoľvek environmentálna politika, ktorá nevychádza z dos- najlepších dostupných vedeckých poznatkov a nezas- neobsahuje globálny faktor e, spravodlivosti a zníženie emisí, bude úplne nedostatočná samozrejme. Takýto zákon vysiela prís, e, silný signál, že e, ako keby sa prijímala dostatočná obozretnosť a opatrenia, ale nie je to tak. Tvrdá pravda je, že ani e, informovanosť, ani politiky nemáme v dohľade. Sme v kríze a nikdy sa s ňou nezaobchádzalo ako s krízou. Máme veľa úžasných riešení, Máme nevýdané bohatstvo, financie, dobrú vôľu, nekonečný počet ľudí, ktorí chcú spraviť všetko preto, aby pomohli. Ale to, čo nemáme, je informovanosť, vodcovstvo, líderstvo a hlavne čas. Naše miznúce sa uhlíkové rozpočty ukazujú, že i keď opatrenia sú nedostatočné a neobsahujú tie potrebné údaje, spätné väzby, predsa len tie vedecké dôkazy a to, čo máme zatiaľ, čo vieme zatiaľ, je tou najlepšou možnou cestou na zachovanie ľudstva ale obsah týchto rozpočtov na uhlík sa nikdy nezohľadňoval v dnešných politikách, nikdy nebol spracovaný v hlavných médiách a teraz vy tu sa snažíte pripraviť zákony a politiky, ktoré to ignorujú a predstierate, že váš plán alebo politika e, neberie, bez ohľadu, teda neberie ohľad na vedecké poznatky a predstierate, že zákony, ktoré nemusí nikto dodržiavať, je zákon a hovoríte o sebe, že budete klimatickým lídrom a pritom stále budujete a podporujete finančne e, fosílnu infraštruktúru. predstieratne, že vynechanie globálneho aspektu klimatickej spravodlivosti e, nepredstavuje riziko ohrozenia Parížskej dohody. Predstierate, že prázdne slova e, odstrania túto núdzovú situáciu. To musí skončiť. Žiadna politika, plán alebo dohoda nebude stačiť, pokiaľ budete naďalej ignorovať tie CO2 hodnoty, ktoré poznáme dnes. My nepotrebujeme ciele na dvo, rok 2030, rok 2050, potrebujeme ich na pre rok 2020 a ďalší nasledujúci rok. Musíme začať drasticky znižovať emisie pri zdroji teraz vaše vzdialené ciele nebudú nič znamenať, ak budeme pokračovať s vysokými emisiami, tak ako to robíme dnes, keď hovoríme business as usual a bude to pokračovať ešte niekoľko rokov. To spotrebuje náš uhlíkový rozpočet ešte skôr, ako budete môcť začať plniť ciele 2050. A keďže tej, tieto negatívne technológie emisí neexistujú dnes a pritom zákon z nich vychádza, nie sú dostatočné a možno nikdy nebudú. Musíme zmeniť naše správanie, zmeniť našu spoločnosť. A toto je tá nepohodlná pravda, ktorej nemôžete uniknúť bez ohľadu na to, ako veľmi chcete alebo ako veľmi sa snažíte. A čím viac sa budete, budete utekať od tejto o tejto pravdy, o to väčšia bude zrada voči vašim vlastným deťom. EÚ musí byť lídrom na tejto ceste. Vy máte morálny záväzok to spraviť a máte jedinečnú ekonomickú a politickú šancu stať sa skutočným klimatickým lídrom. Vy ste sami povedali, že sme v klimatickej a e, environmentálnej núdzovej situácii. Vy ste povedali, že je to existenčná hrozba. A teraz musíte dokázať, že to myslíte vážne. A my nebudeme spokojní s ničím menej ako cesta, ktorá vychádza z vedeckých poznatkov, ktorá nám dáva najlepšiu možnú šancu e, ochrániť budúce životné podmienky pre ľudstvo a život na Zemi tak, ako ich poznáme. Čokoľvek iné je e, porážka. Tento klimatický zákon je porážka. Vzdali ste sa. S prírodou sa nedá vyjednávať a s fyzikou nemôžete uzavrieť nejaké dohody. a my vám nedovolíme, aby ste sa vzdali, aby ste sa vzdali našej budúcnosti. Ďakujem vám. Thank you. Some... Ďakujem, takže teraz udelím slovo politickým skupinám zastúpených koordinátormi v Envy, počnúc EPP. Eh, Peter Ize za 6 minút. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem, Greta, za Ehm, vaše pôsobivé vyjadrenie a za zaangažovanosť za uplynulé mesiace. Pre, nás, pre mňa je dôležité, že reprezentujete milióny mladých ľudí v Európe a po celom svete a Ja, som, e, ja sa stretávam e, s aktivistmi vo svojom volebnom okrsku a som e, naozaj prekvapený, aké majú poznatky a osobné, osobné, osobnú zaviazanosť. Ehm, jedna dievčina cestovala 25 kilometrov ehm, na jedno podujatie, ale cestovala verejnou dopravou, pretože nechcela, aby ju niekto viezol, ale je tam ďalších viacej viacero e, príkladov. Veda je jasná, keď e, aplikujeme záväzky, ktoré dali strany pre e, parížský dohovor, že teplota sa zvýši pravdepodobne o 3 stupne a to je spojené s vysokým rizikom, ktoré prekračujeme, že prekračujeme topenie e, e, grónskych e, ľadovcov. preto chápem motiváciu vašej generácie. moje deti sú len o niečo staršie. Ak nebudeme čoskoro konať, tak nastane situácia možno, situácia možno 30-40 rokov, kedy vaša generácia a vaše deti nebudú schopné kontrolovať klimatické zmeny viac. A preto všetky strany <clears throat> musia urobiť viac, než ako sa zaviazali v rámci Parížskej dohody, respektíve viac ako strany sa zaviazali k Parížskej dohode. Ja ako e, za svoju skupinu EPP chcem zdôrazniť tri body, ktoré chceme implementovať. Poprvé chceme investovať viac do výskumu a inovácií, napríklad e, dekarbonizovať priemysel. Myslím, že to musí byť možné zachovať priemysel, ale zabezpečiť, aby bol čistejší a klimaticky priaznivejší eh, eh, to ukáže aj iným e, veľkým ekonomikám ako Čína a India, že sme boli úspešní a že e, k tomu prispel aj Európsky parlament. Ale problém sú e, členské štáty, ministri financí a hlavy vláda štátov navrhujú zoškrtať rozpočet pre inovácie a preto my všetci musíme bojovať o to, aby členské štáty prijali svoju zodpovednosť. Druhý bod, máme veľký problém v Európskej európskych lesoch. V dôsledku klimatických zmien máme suchá, e, teda e, e, obdobia sucha. pracovníci v lesoch už nemajú prínosy. no a lesy sú to najdôležitejšie pre klímu, čo máme v Európe. A je to aj dobrý príklad, že ekonomické a klimatické problémy idú ruka v ruke, ak s tým nebojujeme. Tretí bod. No a tu som naozaj veľmi vytrvalý. Potrebujeme európsku e, cenu uhlíka a to aj v oblastiach, kde nemáme e, e, dopravu. Musíme hovoriť uhlíkovú daň z dopravy a stavebníctva. Mm, e, teda e, preto naozaj podporujem e, systém obchodovania s emisiami. Najlepšie by bol samostatný, teda ETS. Musíme o tom hovoriť. Myslím, že je možné dopracovať sa ku klimatickým e, e, cieľom bez e, európskej ceny uhlíka. A tu by ma zaujímal aj váš názor. Teraz ku klimatickom zákone chápem váš odkaz veľmi dobre, ale musím povedať, že ja si myslím, že klimatický zákon je ambiciozný je ambiciozne usilovať sa o uhlíkovú neutralitu a je ambiciozne E, teda e, navyšovať ciele 2030, ak je to len, aj keď je to len zo 40 na 50 to je dosť veľký krok. A moja obava je, ja nepoznám žiadnu inú veľkú ekonomiku e, vo svete, ktorá zvažuje takýto krok. A to je môj posledný bod. Vy ste uh, uh, uh, prekročili Atlantik a stretli ste e, veľa e, ľudí v Amerike, v Kanade, v Latinskej Amerike. E, čo ste sa dozvedeli tam? Ako môžeme motivovať tieto krajiny, ako aj iné, ako sever, Južnú Afriku, Čínu, Japonsko, aby um, oni zvýšili úsilie? Hovoril som včera s Európskou komisiou a nie je žiadna ekonomika, len malé štáty, ktoré veľmi obdivujú obdivujem Maroko, Kostarika, Etiópia, ale oni nezmenia e, tú veľkú časť emisí, čiže potrebujeme e, e, týchto pôvodcov, veľkých pôvodcov emisí. To je jasná odpoveď, ale nemyslím, že to stačí. Čiže ako môžeme presvedčiť iné veľké ekonomiky v, v Južnej Amerike, a v celom americkom, na celom americkom kontinente, ale aj v celom svete, pretože čo je podľa mňa veľmi jasné a v čom je veda jasná, musíme urobiť viac, ale musíme urobiť viac globálne a to je veľká výzva, e, ktorú musíme vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz um, Jutta koordinátorka pre SD ako aj spravodajkyňa pre klimatický zákon. Dávam vám slovo na 5 minút. Ďakujem a ahoj Greta. Budem hovoriť po švedsky. Je mi cťou, že ty si švedka, že môžem tu dnes hovoriť po švedsky. Ďakujem, že si sem dnes prišla. Samozrejme, nezmyšíme emisie eh, a nezbavíme sa ich úplne. A vlna prešla miestnosťou, keď si otvorila mm, ústa. Mm, myslím si, že eh, eh, naozaj je výborné, že si takýmto spôsobom zmobilizovala celú generáciu. Ja som členkou mm, tohto parlamentu 6 rokov E, do, dobre som e, ťa počúvala a chápam, že chceš viac a čelíme veľkej výzve, to je jasné. Myslím, že čo si povedala je správne. Diskutujeme o e, nových opatreniach EU pre redukciu emisí, nie len klimatický zákon, ktorý je predkladaný dnes a ja som spravodajkyňa pre tento zákon v tejto inštitúcii. Európa má zodpovednosť a zdroje zapojiť sa do skutočnej eh, transformácie. Musíme eh, to chápať, ale musíme eh, zabezpečiť, aby táto transformácia bola spravodlivá, aby pokrývala všetky sektory, aby všetci občania boli do toho zapojení. Musí byť vidno, že spolupracujeme s rôznymi sektormi, ale aj s inými časťami sveta a Európska únia evidentne má silný hlas, e, ktorý by mal byť vypočutý. Všetci sedíme na jednej lodi, ale Európska únia má e, vysokú zodpovednosť znížiť emisie hneď teraz a musíme ukázať, že sme si toho vedomí. Takže je dôležité aby sme išli dobrým príkladom, môžeme ovplyvniť e, zvyšok sveta tým, že ukážeme, že to myslíme vážne, e, tým, že znižíme, e, budeme rýchlejšie znižovať naše vlastné emisie. Nie je to len otázka spravodlivosti, ale aj ambícií. Musíme byť ambicioznejší. No a ďalšie, čo ste vy nastolili počas vašich prejavov, vrátane dneška, cieľ je byť e, e, e, uhlíkovo neutrálny do 2050. Nie, musíme byť rýchlejší a nastaviť si ambicioznejšie ciele na teraz a do 2030, čiže musíme urobiť vlád viac. Súhlasím s vami ohľadom toho, že klimatický zákon nie je v súlade s vedou. Uh, nie je to to, čo by, ste, čo by si chcela vidieť ty, alebo čo by si chceli vidieť vy dnes. Ale my, dúfam, že my v Európskom parlamente budeme môcť urobiť viac, aby sme zabezpečili, že ak sa veci budú diať, aby sa veci diali rýchlejšie, aby sme boli ambicioznejší, aby sme dosiahli naše ambície, aby sme boli lídrom vo svete. Ja sa budem o to snažiť ako spravodajkyňa k tomuto spisu a dúfam, že Európsky parlament bude môcť byť tá sila, ktorá bude za toto bojovať eh, spomedzi inštitúcií. A dúfam, že toto sa stane ešte pred e, e, konferenciou v Glasgow a že svet nás bude počuť a naozaj budeme e, ísť, že pôjdeme dobrým príkladom. Musí byť uhlíkový rozpočet, ktorý je v súlade s cieľmi redukcie emisí, aby sme videli, ako práca, ktorú robíme, napreduje pracujeme veľmi usilovne a slúbujem, že budeme bojovať a budeme ťažiť z vašej práce, že vyvíjate nátlak na tento parlament. Veda a vedecké e, e, vstupy, vedecké rady musia byť e, základom, ale nechcem sa vyjadrovať zavádzajúco, nechcem hovoriť, že to bude ľahké. Sú veľmi konzervatívne sily aj tu, v tejto inštitúcii, ktoré sú proti klimatickým krokom, aj proti vám osobne. Čiže sú tu konzervatívne sily, ktoré chcú e, e, spomaliť prácu, ktorú robíme. Je tu veľký rozkol medzi tými, ktorí chcú niečo urobiť a tými, čo nechcú. No, možno to už vieš, ale je dobré to povedať, keď sme tu všetci v jednej miestnosti. Veda hovorí jasným jazykom. Dostávame sa k prevratu a je stále ťažšie aby sme implementovali e, e, v plnej miere Parížskú dohodu. Je bez pochyby, že musíme urobiť viac vy viete, ako uh, funguje klíma. Zrýchlili sme uh, uh, teda prácu na systéme obchodovania s emisiami, emisie z dopravy. Potom sú tu nové úsilia, ktoré sú v súlade s uhlíkovou neutrálnou ekonomikou, aby sme vytvorili lepší život pro transformáciu. Súhlasím, že musí existovať cieľ a myslím, že sa to stane. My ako sociálni demokrati chceme e, sa jasne vyjadriť, že skupina SD, takzvaná v parlamente, e, sa bude neustále zameriavať na rovnosť, na spravodlivosť, na spravodlivú transformáciu. Pre nás je dôležité zabezpečiť, aby e, blahobyt, bezpečnosť a teraz sociálny štát, aby všetci spolupracovali a potom zabezpečíme bezpečnejšiu spoločnosť. Ty si zástupkyňa miliónov mladých ľudí, ktorí ako ty bojujú za klímu. Bojujú, aby zabezpečili budúcnosť pre nás na tejto planete. Ďakujem tebe a všetkým mladým ľuďom, ktorí idú v tvojich šlapajách, ktorí mm, podnikajú vlastné iniciatívy. Oni e, hovoria pravdu našim spoločnostiam. Potrebujeme to. Vy už ste transformovali diskusiu v tejto inštitúcii. S tým som si istá súhlasím, že chceme viac, budeme na to vyvíjať nátlak a budeme veľmi tvrdí. Chceme urobiť viac a sľubujeme ti, že budeme bojovať. Ďakujem, že si prišla. Okay. Let's say that I, I gave you one... Ďakujem. Dostal si extra čas, dostal si extra čas, lebo si spravodajkyňou. Inak by som ten čas nezvládol, takže teraz uh, za Renew ich spravodajca. A ja budem hovoriť po švedsky, lebo to je náš spoločný jazyk, hovorí pán Ton Valdajs. Vítaj Greta, vítaj späť. Minule, keď si tu bola, mnoho politikov v tejto miestnosti eh, chcel, sa viac, chceli sa viac venovať volebnej kampani. A keď sú na volebnej, vo volebnej kampani, slúbujú možno niekedy troška priveľa a potom to budú musieť skresať. Ale v každom prípade sa nám podarilo dosiahnuť určité zlepšenie pred COP25. Napríklad sme zvýšili úroveň ambicioznosti pri CO2 emisiách v roku, do roku 2030. Nebude to, bude to teraz 55%. Ty hovorí, že to nestačí, ale v porovnaní s predchádzajúcim cieľom 40% je to významný krok späť. Taktiež som mal aj tvrdé rokovania, diskusie k environmentálnej alebo ekologickej naliehavosti núdzovej situácii. Mnohí hlasovali proti. A zaznelo veľa kritiky k nášmu prístupu, ale keď sa pozrieme, čo sa deje okolo nás, tie lesné požiare, záplavy, všetky tieto javy, toto všetko možno znamená, že nie sme ďaleko od, prav, eh, od pravdy, keď sme vyhlásili stav ekologickej e, núdze. Keď si pozrieme po Baltie, Švédsko, Fínsko, tak vidíte, ako na Pobaltie vplýva máme oveľa, táto zmena, máme oveľa miernejšie zimy, máme menej snehu, a ide všetko dramaticky rýchlo a to je aj veľký tlak na biodiverzitu. Chcel by som ťa tu osobne privítať za, v mene Katrin Šabo, ktorá tu nemôže dnes s nami byť. Bola to prvá žena, ktorá cestovala okolo sveta len s jednou rukou a chcela odovzdať tebe pozdravy, pretože ty si prekročila, preplávala Atlantik. tieto dochádzame, eh, keď hovoríme o oceánoch, oceány absorbujú veľké množstva tepla a E, keď ho emitujú, bude sa to veľmi ťažko riešiť. Je to aj veľký problém, ktorý potrebujeme. Je to, potrebujeme veľa energie na to, aby sme zvládli naše ciele do roku 2050. Ja by som mal vtedy už 105, e, e, neviem, ako na ktorej strane by som bol. Vera, veľa politikov to berie na ľahkú váhu niektorí ľudia na Twitteri si myslia, tí, ktorí sú na druhej strane Atlantiku, že Twitter to všetko vyrieš, vyrieši. E, Donald Trump je pre nás zlý príklad. To, čo potrebujeme, sú inovácie. Niektorým krajinám sa v tomto veľmi dobre darí. Keď si pozriete inovatívne krajiny v Európe, je to Švédsko, Dánsko a Fínsko sú to krajiny, ktoré majú dobrý vzdelávací systém, ktoré sú v čele e, tohto vývoja. Ty teraz meška, e, vynecháva školu, ale ja myslím, že je pravda, že máme vynikajúci školský systém. To je veľmi dobré. Ja si uvedomím, že ty máš teraz na starosti dôležitejšie veci. A som veľmi rád, že pokračuješ vo výjani politického tlaku, lebo inak by sme sa nedostali tam, kde sme dneska v Bruseli. Ďakujem. ID a Silvia Sardány. Dobré odpoludnie, pozdravím ťa, Greta. Tento týždeň je zavretý Európsky parlament pre návštevníkov. Týka sa to nielen poslancov, ale aj e, zamestnancov parlamentu, ale dnes sme ho otvorili pre stovky ľudí. E, zdá sa, že ekologicky orientovaní kolegovia sa neboja koronavírusu. Takže e, Greta naozaj e, si určitým e, vzorom pre niektorých, ale na druhej strane ťa určitým spôsobom aj zneužíva Európska komisia na svoj imič. A ja sa tu nechcem absolútne pretvarovať, Myslím si, že máme tu environmentalistov, integristov a ich boj je omylom a je možno aj škodlivý je to pokrytecké, mladí ľudia sú v tomto hnutí, ale zdajú sa svojich mobilov 5G, lietadiel, aby cestovali, vzdajú sa nízkonákladových e, letenských spoločností, leteniek za 19 eur, e, fast foodov, e, prania svojho oblečenia, Ehm, naozaj, ehm, aby prešli na toto environmentálne náboženstvo. Takže mm, máme tu epidémie ako e, koronavírus a Hovoríme o e, znižovaní e, znečistenia, hovoríme ale aj o pracovných miestach, hovoríme o nezamestnanosti a ja si myslím, že tento boj je omylom. Už množstvo rokov pracujeme na environmentálnej politike, ale ekologovia nikdy nehovoria o Číne, nehovoria o Indii, e, neorganizujú tam žiadnu revolúciu. Viete, že Čína tam má uhlie do 2030 India má 7 najznečistenejších e, miest na svete. Máme tú novú módu, ktorá chce zaviesť dane e, za plasty, dokonca až cukor. A potom kto bude platiť? No predsa spotrebitelia naši občania e, sú obviňovaní zo zločinov, pretože zjedli meso alebo používajú automobil. Existuje tu predsa veľké riziko eh, pre našich občanov. Má to veľké sociálne dôsledky. Nulové emisie povedú k ochudobneniu a postihnú eh, tie najchudobnejšie krajiny. To neznamená, že nemáme tu znežistenie. Nie. Eh, ja som za to, aby sme to znížili, zmiernili, ale potrebujeme tú čestnú vedeckú konfrontáciu a som proti tým, ktorí používajú a zneužívajú práve Grétu na tieto účely. Komisia ju využíva na ideológiu. Iba 20 sekúnd som vám dal, mali ste minútu 30, máme tu demokraciu. Dostali sme to posolstvo, ďakujem. Vypočuli sme si vás. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Ja použijem mikrofón, aj tak ma môžete počuť, hovorí pán Eckhout. V prvom rade vítam uh, Gretu Thunberg medzi nami a každého tu v tejto miestnosti, ktorý sa veľmi zaujímate o klimatické politiky, ktoré tu chceme presadiť. Nikdy tu nebolo toľko ľudí, Dúfam, že zachováme tento počet, lebo vás potrebujeme, keď riešime tento problém. Naozaj je veľmi dobré, že sa tu začalo znovu hovoriť o vede. Veda je ten rozhodujúci bod. Vždy, keď máme prejavy a rôzni politici sem prichádzajú a hovoria, aká dôležitá je táto situácia, aká je tu núdza, naliehavá, ale nezáleží na slovách. My potrebujeme činy. Boli by sme radi, keby aj komisia e, posilnila svoje úsilie. My sme dúfali, že teraz tou zelenou dohodou prejde od komisia od slov k činom. Dnes prišli s environmentálnym zákonom, ktorý je rozčarovaním. Tento rok by mal byť rokom zvýšenia našich ambícií a Peter Líze, máš úplne pravdu, musíme zvýšiť našu ambicioznosť a tvoja otázka, ako to urobiť, je tým, že ukážeme, že to dokážeme spraviť, že to robíme, ale keď teraz komisia v svojom environmentálnom zákone zakotví, že príde s návrhom v septembri, aby sme mali možnosť zníženie našich emisí do roku 2030, máme veľký problém, lebo Parížská dohoda bola formulovaná tak, aby sme každých 5 rokov mali globálne momentum a rok november 2020 je ten okamih, keď sa to má stať. Ak my nebudeme pripravení, kto bude pripravený? Bude na tom Čína pracovať, Japonsko, India? Nie, nie, ak my nebudeme pripravení. A teď Teraz, keď Európska komisia hovorí, že možno v septembri budeme mať návrh, tak to ohrozuje Parížskú dohodu, pretože ak nezvýšime našu ambicioznosť a nebudeme mať viac EMI, e, väčšie nároky. Budeme roky, roku zamrznutí na súčasnej ceste a to sa dostávame k zvýšeniu teploty 3 3 stupne. To je tá cesta, na ktorej sme teraz. To potrebujeme skrotiť a Európa musí konať a teraz v klimatickom zákone môžeme mať všelijaké pekné e, bruselské rečičky o vykonávacích aktoch, delegovaných aktoch, ale všetky tieto nástroje začnú fungovať až po roku 2030. To nie je debata, ktorú máme viesť. Debata má byť, o koľko zvýšime naše úsilie teraz a ako vytvoríme globálne momentum, globálnu hybnú silu, ktorú svet potrebuje. Tá novembrová lehota v hodinkách týka a musíme komať. A ďakujem Grete za to, že, to, že spomenula veta. Ďakujem za potlesk. A teraz potrebujem od vás, aby ste začali aj konať a nie len tlieskať. For... Ďakujem za uh, eh, EKR teraz, ich predstaviteľ Peter Fjordky. Pani Berg kolegovia, pán predseda, dneska máme veľký mílnik v zelenej dohode, ekologickej dohode a klimatický, návrh klimatického zákona, ktorý hovorí o klimatickej neutralite do roku 2050. Na druhej strane mám vážne výhrady k návrhu komisie, ktorá chce revidovať všetky klimatické ciele po roku 2030 cez delegované nástroje, čo je akty, čo je veľmi, stráv, e, veľmi slabý legislatívny nástroj. Okrem toho, vzhľadom na to, aká široká je ekologická dohoda, je potrebné, aby všetky politické iniciatívy boli dobre vyhodnotené a posúdenie z hľadiska dopadu, najmä pri pohľade na ciele moja politická skupina je proti tomu, aby sme ohrozili právnu aj e, podnikateľskú istotu. Takže EKR hovorí poprvé, nemeňme ciele, zostaňme pri Parížskej dohode. Po druhé, zamerajme sa na posúdenia vplyvu z technického, socioekonomického a priemyselného pohľadu. Chceme viac hlbokého plánovania a menej retoriky a symbolizmy. Ďalej, e, vyvíjajme tlak na tretie strany, aby sa vydali našou cestou. Musíme mať globálnu tímovú prácu, tu hovorím najmä o Číne, Indii a USA. Individuálne úsilie nebude mať významný dopad na globálnu klímu a spôsobí zničenie našich ekonomík. Na záver by som chcel povedať, takým konvenčným spôsobom, že v prvom rade sa chcem poďalo, poďakovať pani Thunberg za jej veľmi dôležitú úlohu pri zvyšovaní informovanosti verejnosti pri tejto základnej rozhodujúcej téme a súčasne by som chcel poradiť ako otec radi cére, vrať sa do školy a vrať sa do normálneho života Tvoje detstvo je takisto vzácne ako klíma a ak s tým nič neurobíš, navždy to stratíš a ak my neurobíme nič s klímou, aj my ju stratíme navždy. Ďakujem veľmi pekne. Ona vie viac o vede ako mnohí z nás. Silvia Modik za GUE. Ďakujem. A ja budem hovoriť po švedsky. Gemensamma språk. Eh, hej Greta, välkommen. Trevligt att se dig här. För det första så vill sme radi, že vás tu vidíme. Eh, v prvom rade v mene mojej skupiny GUE a eh, NGL ďakujem za všetko, čo si urobila. Inšpirovala si milióny ľudí v celej Európe, dala si hlas mladým ľuďom, ktorí chcú viac, viac od našich politikov. Ďakujem za prácu, ktorú si odviedla a nám to našu prácu uľahčuje, lebo my sa snažíme e, pracovať tvrdo na klimatických problémoch. Um, teraz, keď sme tu, vidím, že je tu um, pokrytectva. veľa pokritectva, e, takže e, e, všetko, čo e, e, sú potrebné všetky rozhodnutia a, a veda a tak ďalej, ale potrebujeme odvahu a politickú vôľu, aby sme urobili potrebné kroky. Dúfam, že e, e, tvoj prejav dnes bude braný vážne, lebo inak je veľmi pekné používať ako symbol e, klimatického aktivizmu, ale e, nám to prácu uľahčuje mm, e, návrh komisie klimatického zákona. Vieme, že to nestačí znižiť komisie o 50 do roku 2030. To nestačí, to nie je náš názor, to je skutočnosť. Čiže musíme znižiť naše ciele na úroveň, ako nám to hovoria vedci veci a e, keby sme boli rozumní, tak by sme to znižili ešte viac, aby sme mm, si boli úplne istí, že to bude stačiť, ale dúfame, že e, <clears throat> pán e, Guterrand nám pomôže doľadiť pozíciu parlamentu. Chceme vedieť, čo sa deje v iných krajinách. Áno, Európska úrovia robí viac, než robíme kedykoľvek predtým, ale to neznamená, že to stačí. Musíme robiť viac a e, stojíme pri tebe v tomto. Ďakujem. Okay, be... Posledným rečníkom je predstaviteľka nezaradených. Ďakujem. Milá Greta, som veľmi rada, že sa tu s tebou môžem stretnúť, hovorí pani Evi, a mám pre teba toto. Prosím, pomôž nám hovoriť o nedostatku transparentnosti v Európskej rade, v Rade Európskej únie. Ako vieš, tu v Európskom parlamente pracujeme s dobrou mierou transparentnosti. Veci sú e, prerokované verejne, publikované a to pomáha demokracii a pomáha to aj dosiahnuť ambiciozne pozície v Európskom parlamente pri environmentálnej e, legislatíve. A naopak rada, kde sú predstavitelia E, členských štátov je čierna diera. Neexistujú zápisnice z rokovaní, záznamy stanovisk členských štátov k spisom a vôbec nevieme, či za zatvorenými dverami prevláda verejný záujem alebo národné záujmy alebo iné záujmy. Prosím, pomôž nám tomto, aby sa zvýšilo povedomie a Taliansko, moja vlast, urobila dnes prvý krok týmto, že máme tu E, transparentný register za organizáciu, ktorá dnes začína fungovať v Bruseli, aby registrovala lobbystov, aby sme mali transparentnosť a zabezpečili e, ambicioznosť, ktorú potrebujeme pri realizovaní klimatických cieľov. Ďakujem. Ďakujem. A neviem, či Greta sa chce znovu vyjadriť. E, tak zatiaľ, ak nie, tak teraz by som skončil dnešné rokovanie a stretneme sa s Gretou tu na konci miestnosti. Takže nechajte tu priestor pre ňu, aby mohla odísť. A ja dúfam, že zajtra, keď budeme mať diskusiu v Envy, eh, tak bude vás tam takisto veľa ako dnes. Ďakujem za túto veľmi dôležitú výmenu a vidíme sa zajtra.